Dobré popoludne, kolegovia. Takže týmto opäť e, pokračujeme v schôdzi, prechádzame k hlasovaniu. Skutočne veľa vecí, o ktorých musím hlasovať. Takže prosím, všetci spolupracujte, aby to prebehlo plynulo. Prvá správa je správa Selimovič o zdraví zvierat. Máme tu jeden pozmenujúci návrh, o ktorom sa bude hlasovať menovite. Môžete hlasovať? Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. A tento právny akt je v súlade s dohodou medzi radou a parlamentom schválený finálne. Ďalej tu máme správu Tarabela. Pozmeňujem sa vrch 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh komisie za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Legislatívne uznesenie menovite. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Fleckenstein. Pozmeňte sa na 148 menovité hlasovanie. Môžete? Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. Teraz pozmaňujúce návrhy od 1 až od 1 až 135, ktorí sú za. Proti. Zdržali sa. Overím to, prosím. Takže môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené, zle som to videla, kolegovia. Ďalej, pozmením sa návrh 41, menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa 98 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Sto štyridsať šesť, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 139, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. Ďalej, návrh 44 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňuje sa návrh 140D za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 141 D za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 150 menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 137 menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ďalej sú 42, menujte hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 154 menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa 151. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 152. Menovité hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 143 a 147 menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. Poslanec slovo 94 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujem slovo 97 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujem slovo 153 odpadá. 101 za. Proti zdržali sa schválený 144 za, proti, zdržali sa, zamietá sa 155D za, proti, zdržali sa, zamieta sa 110 a 112 až 114 sa, proti, zdržali sa, schválené 111 za, proti, zdržali sa, schválené 145 odpada, 156 menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa 136 za, proti, zdržali sa schválený. 138 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 149 menovité hlasovanie. And the vote is now... Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz návrh komisie, a to elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz uh, má slovo spravodajca pán Fleckenstein. Nech sa páči. E, Pani predsednička, v zmysle článku 61 navrhujem, aby sa odročilo záverečné hlasovanie a namiesto toho na základe mandátu, ktorý sme práve dohodli, navrhujem, aby sme okamžite začali s medziinstitucionálnymi rokovaniami. Ďakujem. Hlasujeme teda prosím elektronicky o návrhu spravodajcu. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Takže táto otázka sa vracia späť do výboru, aby sa mohli uskutočniť medziinštitucionálne rokovania. Ďakujeme. Teraz sme e, pri správe Gualtieri a začíname blokom 1, pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Teraz ďalší blok padá, teraz za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa návrh e, legislatívneho uznesenia elektronicky, hlasujme. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz sa presúvame správe Javor. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2. Za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Trojka. Za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Odsek 26 v dvoch častiach. Elektronicky prvá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 29, prvá časť za. Proti. stržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 31 eh, po častiach prvá časť za Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť elektronicky za. Končím elektronické hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 4D za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 48 v dvoch častiach elektronicky. Prvá časť za. E, Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 10 za. Proti. držal sa niekto. Zamieta sa. Pre mňa to bolo jasné, ale prosím, ak chcete byť spokojní naozaj, tak ešte raz elektronicky. Končím hlasovanie. Prepač, e, veď som hovorila, že to bolo zamietnuté. Dvakrát som sa opravila, nemusím. Ďakujem, že ste ma potvrdili. Teraz pozmeňujúci návrh. d elektronicky, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 7D elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preverme. Preverujeme to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 14 za, chcete preveriť ešte raz 13, takže elektronicky preverujeme Pozmeňujúci návrh číslo 13. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 14 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Odsek 76. E, Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa uznesenie teraz ako celok elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz E, správa Mlinár, pozmejúci návrh číslo 4, Alternatívne návrh uznesenia za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 5 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ale to si radšej preverím. Hlasujme elektronicky o časti druhej. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 7 pôvodného textu, prvá časť elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Odsek 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Druhá časť za. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Ale to si preveríme. Hlasujeme prosím elektronicky. Uzatváram toto hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. To si preveríme teraz elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa v troch častiach e, odsek 10. Prvá časť za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa tretia časť za. Druhú časť si preveríme ešte elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Odsek 11 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 12 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Odsek 13, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti. Toto si preveríme. Preveríme si druhú časť. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 14, prvá časť za. Proti Zdržal sa niekto? Príjma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa tretia časť za. Proti. Zdržali sa hlasovania. To si preveríme. Musíme si preveriť tretiu časť. Odtiaľ toto jasné nie je. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 15 za. Proti. Zdržal sa niekto hlasovania. príjima sa. 16. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. príjima sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. príjima sa. Tretia časť za proti, zdržal sa niekto, príjma sa štvrtá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa odsek 18, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa tretia časť za, proti, Zdržal sa niekto? príjima sa. Preveríme si tretiu časť 18. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 20 za. Proti. Zdržali sa. príjima sa. 21 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 23 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 24 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 26, prvá časť elektronicky za. Pardon, hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 29 odsek. Prvá časť elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 32 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 33, prvá časť za. Proti. Zdržali sa, prijíma sa druhá časť za proti, Zdrželi sa, zamieta sa. Ale preveríme si to, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 34 za, prvá časť. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť za. Proti Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Ešte si preveríme trojku. Musíte jasnejšie naznačovať hlasovanie. Končím teda hlasovanie. Prijímá sa, kolegovia. Teraz odsek 36, a to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Citácia 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Pozmejúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. To si preveríme. Jednotku si preverme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie A elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie B elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa úvodné ustanovenie C elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa úvodné ustanovenie E v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Vodné ustanovenie F. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Úvodné ustanovenie H. Za, proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Úvodné ustanovenie L. Prvá časť za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, preverím si tú druhú časť. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa úvodné ustanovenie P, prvá časť za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Úvodné ustanovenie Q za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Úvodné ustanovenie T za. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa úvodné ustanovenie 2TV e, elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie X za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie Z. Za. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz e, uznesenie ako celok, hlasujeme o ňom elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Prijíma sa. Kolegovia, teraz prejdeme k správe Hannibal a tu začneme pozmeňujúci návrhom číslo 3 za, Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preverím hlasovanie. Preveríme si pozmeňujúci návrh číslo 3. Končím hlasovanie. Zamieta sa odsek 1, prvá časť za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. E, odsek 2, prvá časť za. Proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť za. Proti Zdržal sa niekto. Príjima sa tretia časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 5 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa odsek 6, prvá časť za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 7, prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 8 za. Proti Zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 10 elektronicky. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa odsek 11 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 12 v 5 častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, Zdržal sa niekto? príjima? Tretia časť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Štvrtá časť za. Z, proti, prijíma sa. Piatá časť elektronicky. A to končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 13, prvá časť za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 15 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti. Zdržal sa niekto. Preveríme si pozmeňujúci návrh číslo 1. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 18 prvá časť elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa to, ale nie je mi to celkom jasné, takže preverujeme elektronicky. Končím toto hlasovanie. Príjima sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Odsek 19 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Odsek 20 za. Proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 2 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 26 e, vypadáva a teda 29 v štyroch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. E, zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Štvrtá časť za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 32, prvá časť elektronicky. Prepačte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca. 31, odsek 31, elektronicky prvá časť. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť elektronicky. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz odsek 32 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 33 za. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Druhá časť. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. ocek 34 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 36 za, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Odsek 37, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 38 za. Proti. Zdržal sa prijaté. Odsek 39 za. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 41. časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Odsek 42 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 43. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a je to prijaté. 48 za, proti, zdržal sa, prijaté. 51. časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. 54. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Prijaté druhá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. A končím teraz hlasovanie. Prijaté 56 za. Proti. Zdržal sa prijaté 57 prvá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté druhá časť za. Proti zdržal sa prijaté. 58 za, proti, zdržal sa prijaté. 59 za, proti, zdržal sa prijaté. 60 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie a teraz skončím hlasovanie. A prijaté. 61, všetky menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 62 za, proti, zdržal sa, prijaté. Odôvodenie C, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odvodník je prvá časa. Proti zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržal sa prijaté. Odvodnenie H za, proti, zdržal sa prijaté. Odvodnenie P, prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Erko za, Prvá časť za, dru- proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Odvodnenie V za, proti, zdržal sa, prijaté. Dvojité V za, proti, zdržal sa, prijaté. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem kolegovia. Teraz si dáme prestávku skôr, ako pristúpime k, k vysvetleniam hlasovania a všetkým prajem aj dobrú chuť. Takže kolegovia, začneme o minútu vysvetlenie hlasovania. Chcem poprosiť každého, kto nemá záujem, aby opustil miestnosť.